ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne, pán predseda. Kolegák, evvel a vitát berekeztem. Kolegovia, ukončili by sme teda túto rozprávu. Zajtra sa bude hlasovať o 11.30. Teraz by sme sa mali presunúť ďalšiemu bodu na našom programe k správe Nikyho Cavelu, plán postupu v energetike do roku 2050. Slovo má Pán spravodajca na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tejto správe, obzvlášť spravodajcom, sekretariátu a poradcom Hlavné piliere európskej energetickej politiky sú bezpečnosť dodávok, diferencovanosť energetických zdrojov a dodávateľov, konkurencieschopné ceny a energetická efektívnosť. Tieto politiky doplňa všeobecný cieľ znižovania emisí skleníkových plynov. Dámy a páni, v mojom stanovisku by som chcel e, sa venovať obzvlášť tomu, e, čo obsahuje táto cestovná mapa a chcel by som pritom zohľadniť hlavne to, že my sme tu spolu rozhodujúcimi pre ďalšie prežitie e, a pre prežitie teda občanov v energetickej oblasti. Preto by sme sa mali venovať našim postupom v energetickej oblasti a chcela by som k tomu urobiť viacero návrhov, ako by mala vyzerať energetická politika e, realisticky, e, umiernenie mal by byť veľmi e, dobre vecne podkutá a mala by byť solidárna. Mali by sme nájsť vyvážené rozhodnutie medzi energiami, energetickými otázkami a environmentálnymi Inak by sme iba ochudobnili našich spoluobčanov a podporili to, že európsky priemysel odíde inám. Treba podporovať naozaj konkur- e, e, podnikateľského e, ducha. Nemali by sme dovoliť, aby naše podniky jednoducho odišli inám. Ako e, mladí sme to videli ako výzvu, nie ako hrozbu. A keď je o lepšiu budúcnosť, mali by sme vychádzať z toho, e, že treba urobiť e, zo všetkých situácií to najlepšie viac, než 50 rozpočtových prostriedkov často vynakladáme na energie. Napríklad v Bulharsku sa dokonca až demonstrovalo a vláda tam padla práve v dôsledku vysokých cien, ener- cien energií. Um, ehm, viem si teda predstaviť naozaj veľmi vážne e, sociálne e, dopady zvyšovania cien energií a preto je dôležité, aby socialisti, socialisti naozaj zaoberali e, sociálnou dimenziou energetickej politiky. Pán komisár. Teraz by sme mali zohľadniť aj novú tendenciu využívania um, um, plynu a ropy z bridlice, z bridlicového plynu a ropy v Vieme, že aj v Stredozemnom mori sa už našli lokality, kde by bola možná ťažba a mali by sme eh, stanoviť eh, Um, komisiu, ktorá by sa zaoberala uh, touto situáciou. Uh, Grécko, Cyprus, Taliansko by mali byť stálymi členmi. Um, príslušný článok Lisabonskej zmluvy hovorí o tom, že to môžete urobiť. EÚ môže prijať opatrenia na úrovni EÚ e, v záujme e, zabezpečenia energetickej Eh, bezpečnosti, potom by sa Grécko mohlo stať eh, centrom, energetickým centrom, z ktorého sa ďalej bude transportovať ropa. To by mohlo eh, ovplyvniť aj vyrokovanie cien pre hm, celý región a posilnilo by to vnútorný trh v energetickej oblasti, pretože momentálne platíme veľmi vysoké ceny. Okrem toho musíme zohľadniť aj vnútorné energetické zdroje, e, slnko na juhu e, a takisto aj vietor na severe. Keby sme to nezohľadnili, bolo by to nespravodlivé. Tieto rôzne zdroje energií zohrávajú svoju úlohu a mali by ju zohrávať, ale nemôžeme stanovovať žiadne záväzné energetické ciele pokiaľ tu nebude centrálny energetický manažment na eh, celoeurópskej úrovni. Prechod eh, na eh, obnoviteľné zdroje sa nemôže udiať zo dňa na deň. Najprv potrebujeme spoločný európsky prístup. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz pán komisár Oettinger. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Cestovná mapa 2050 by mala podnietiť diskusiu, nás, ktorá nás e, uvedie do budúcich e, desaťročí a ktorá naznačí cesty, ako by mohla vyzerať europeizácia e, energetickej politiky, politiky ochrany životného prostredia, klímy a ako by mohla mať, ako by mohla mať um, trvácnosť. E, treba zabezpečiť energetickému sektoru dlhodobú možnosť plánovania, zabezpečenie zdrojov, akékoľvek sú, biomasa a tak ďalej. Energetik, energia, to znamená produkčné kapacity, výrobné e, kapacity, to znamená elektrárne, veterné elektrárne, jadrové elektrárne, uholné a tak ďalej. Ďalej potom sú to mesta, e, e, e, zariadenia, alebo teda priestory úložné, ďalej je to výskum, ďalej je to transportná infraštruktúra, siete a potrubia. A energetia to sú investície do vyššej efektivity účinnosti energetickej a to nemôžete plánovať na 5 či 10 rokov. Takéto, obla, takéto projekty e, v polnohospodárstve znamenajú 3 či 5 rokov. Pri stroji je to 8 až 10 rokov. Vozidlo využívate maximum 10 až 12 rokov. E, elektráreň, uhol na 30 rokov, veterné elektrárne 20 rokov, sieťové infraštruktúry 30 rokov, jadrové elektrárne 50-60 e, rokov. Budem tu e, e, citovať, viete, citujem, citujem reality. Ide o veci, ktoré sú viac ako, ktoré majú viac ako 40 rokov. Prepáčte, naozaj Môžete si pozrieť môj list z budúcich dní, v ktorých krajinách sveta tá, tá, to obdobie povolovania jadrový, jadrových elektrární sa predlžuje až na 60 rokov. To je realita, ktorú citujem. Takže potrebujeme dlhodobú bezpečnosť plánovania. 2020 to je už včerajšok, pre investorov je to už minulosť. A preto máme tu naozaj veľký investičný deficit v energetickej oblasti a potrebujeme preto spoločné určité e, usmernenia, kam bude smerovať e, energetický trend o, o tých 40 rokov. Máme tu scenáre. Jednoznačne sme to nazvali no brickets, žiadne brikety inteligentné štruktúry, to je dôležité, investovať do nich. E, v žiadnom prípade to nebude nevýhoda. Vyšší podiel obnoviteľných energií prinesie oveľa viac e, výhod než nevýhod. A, a investovať do zlepšenia energetickej účinnosti to tiež je určite dôležitá cesta. Na základe vášho vašich konštruktívnych odporúčaní a vašej správy chceme spracovať ďalej. O čo vlastne ide? Ide o otázku, či e, od roku 2030 chceme spoločné ciele a ak áno, aké? Jedna vec je totiž jasná. Keď po, po 20, 20, 20 nebude nasledovať nič, keď budeme len čisto e, národné, rozdrobené e, formy energetickej budúcnosti, tak pôjde, bude to krok späť preto je tu zelená kniha komisie, ktorú predstavíme v marci a tá bude vlastne predstavovať základ pre diskusiu. Ide o otázku, či chceme vytvoriť európsku zhodu k novej e, politike redukcie emisí CO2. Otázka znie, či potrebujeme e, ďaleko siahle ciele. Ja osobne si myslím, že redukcia e, emisí CO2 je dôležitá. E, napriek tomu však apelujem, aby sme popri tom mali ďalšiu pragmatickú cieľovú hodnotu, pokiaľ ide o záväzné podiely obnoviteľných energií energetického mixu v EÚ. Tí z vás, ktorí ste tu dlhšie, a pozrite sa späť do roku 2007, viete, že vtedy sa podarilo e, získať podporu všetkých krajín. Bola to jednomyselnosť v rade. A tu potrebujeme. Prečo? Pokiaľ bude platiť článok 1094, e, e, tak členské krajiny a ich členské krajiny a, a parlament či jadrová energia, či uho, uho, využitie uhlia a tak ďalej, tak budú spolu zodpovední do takej dovtedy nebudú môcť e, stanoviť vyššie hodnoty ani jednotlivé členské krajiny, nebudú môcť vnútiť tieto hodnoty iným členským krajinám. Je to jedno, jednoznačné zmluvné právo EÚ. A napínavé to bude teda do tej miery, ako sa všetci do toho zapoja, pretože klíma, to vám poviem, sa zmení. Množstvo členských krajín nechce európske príkazy hovoria, že majú iné, iné obavy. Ja mám teda spolu, cieľ spolu s vami e, spustiť rozpravu, konštruktívnu rozpravu, ktorá bude viesť e, k pokračovaniu hodnot 2020 20, Pričom 30-30-30 je trochu menej kreatívne. Feedback z vašej strany je pre mňa dôležitý kam vlastne chcete ísť s obnoviteľnými energiami? Kým budeme naďalej pri téme bi- biopaliva v prvej generácii, tak oveľa vyššiu, vyššiu hodnotu asi nepovažujem za realizo- realizovateľnú. Viac ako 10 za terajšej situácie výroby považujem za predčasné. Ale v oblasti tepla a prúdu elektrického sa mi inteligentnejší prístup vyššej hodnoty sa mi zdá slubný. Konkrétne zavažujem, či pri európsky elektrický trh po tom, čo v roku 2020 budeme asi pri 32% pri elektrickú energiu, či by sme preň nemali stanoviť novú cieľovú hodnotu, ktorú ale všetci budú musieť podporiť oblasti zahraničnej politiky energetického charakteru a vzťahy s dodavateľskými krajinami. No, povedali ste tu veľmi podnetné poznámky a ja si myslím, že revolúcia bridlicového plynu pôjde nad rámec tohoto sektoru a tým sa blížim k záveru svojich úvah. Keď Američania v roku 2017 budú nezávislí, takých vzťahy k Venezuele, Iraku a tak ďalej, bude, ich politika bude iná ako dnešná. My budeme musieť viac vyvinúť pre takéto stabilné dodávateľské vzťahy. Európska zahraničná politika e, v prípade, že Američania nebudú na arabských krajín také závislí, bude mať naša politika úplne inú dimenziu nad rámec energetických zmluv. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. Ak chceme teda rozpravu, nech sa páči, pán Sarius Volský je prvý. Pokiaľ ide o vonkajšiu e, dimenziu, geopolitika sa mení, sú tu noví výrobcovia a zdroje ako bridlicový plyn sa stávajú rovnocenejšie distribuovanými trh je oveľa likvidnejší. Čo skoro tu bude demokratizácia ozajstná. Ale tak ďaleko ešte nie sme. Naša bezpečnosť dodávok ešte nie je e, zaručená. Ide o plánovanie do roku 2050 kvôli e, celosvetovej bridlicovej revolúcii e, plyn bude zohrávať oveľa prominentnejšiu úlohu, než komisia očakáva v svojej cestovnej mape. Takisto tu bude väčšia e, redukcia emisí. E, komisia má tiež príliš optimistické e, ciele, ktoré by mali byť sprevádzané i s alternatívnym scénárom B, ak výsledok nebude taký pozitívny. Vonkajšia politika musí byť posilnená. Máme nástroje, ako zákony pre vnútorný trh a hospodárskú súťaž. Je dobre, že sa tu deje takáto súťaž, ale mali sme ísť ďalej a koordinovať nákup energií z e, území mimo EÚ a mali by sme možno prejsť dokonca k spoločnému nákupu. Ďakujeme. Slovo má e, pani Jordan. Ďakujem, dámy a páni. Trvalo udržateľný energetický systém bude oveľa efektívnejší. A do budúcnosti potom aj objem e, obnoviteľnej energie bude oveľa viacej. Avšak je dôležité, že to bude také veľké, že to zmení charakteristiku systému e, v oblasti elektriky e, vo celku. Ide teda o zmenu logiky systému. V budúcnosti bude viacej decentralizovaného a viacej flexibilného. Ale toto eh, neprestavuje len viacej regulácie, ale predstavuje to aj tým, že musíte rátať s rezervnými energiami, ktoré máme eh, eh, v moci, takže je potrebné investovať voľa viacej a tieto investície zatiaľ sú veľmi obmedzené kvôli rozpočtovým škrtom, takže je to naozaj veľmi malý počet. Preto musíme viacej investovať do toto, musí byť atraktívna suma a preto ja som za, aby sme si stanovili ambicioznejší cieľ, ktorý by bol záväzný pre zníženie emisí eh, CO2 až do roku 2030 a takisto zdôrazňujem a nalieham na komisiu tak, eh, ako to je aj zapracované v, eh, v správe parlamentu, aby sa schválili viaceré hypotézy, ak sa nepodarí dosiahnuť k svetovému dohovoru, pokiaľ ide o klimatické zmeny, aby to nebolo menej ambiciozne ako to, čo, v čo dúfame. Ďakujeme pekne a teraz mene výboru regi pani Kolárska Bobinská. Ďakujem pekne. Ja by som najskôr eh, poďakovala pani Cavele eh, za spoluprácu, za to, ako sme viedli naše diskusie a za spôsob eh, prípravy tejto správy. Čo je tu veľmi dôležité, sú práve tie slova pána komisára, že musíme mať viacročný horizont. To potrebujú tak spotrebiteľi, ako aj investori, ale to množstvo tých pozmeňujúcich návrhov, tie alternatívy, tie scenáre, ktoré sa nachádzajú v tej správe, z toho robia trošku taký vianočný stromček, čo je bohužiaľ takou typickou charakteristikou pre mnohé správy z Európskeho parlamentu. Čiže každý si tam nájde niečo, pre seba tí, čo fandia jadru, uhliu alebo iným alternatívam. My to vlastne eh, potrebujeme tento energetický mix a práve z toho dôvodu, o čom rozhodneme dnes, bude mať zásadný vplyv aj na našu budúcnosť. A preto ja mám trošku taký strach, že tie výzvy, pred ktorými ale konkrétne teraz stojíme, že na tie tento dokument vlastne nereaguje. A teda ani nemôže, pretože nekontrolovateľná expanzia eh, nemeckého obnoviteľa priemyselného e, odvetvia, ktoré vedie k tomu, že vlastne sa odpájajú prípadne je zakázané fungovať plynovým elektrárňam, e, ďalej podporovanie e, noviteľných energií, práca na tom, aby to bolo spoločné, práca na tom, aby tá energetika bola spoločná. Ďakujem pekne, pán Herbert Troj herr prezident, herr komisár, liebe liebe Kollegen. Kolegyne, kolegovia, srdečná vďaka. Bola to veľmi dobrá forma spolupráce. A pri tejto téme ide o o iný politický prístup politickej diskusie. To sa mi najviac páčilo. Komisia tu predkladá rôzne scenáre a nutí nás premýšľať o sledkoch príslušných rozhodnutí A, B či C. Možno to tiež prispelo k tomu, že, že tu máme súťaž e, nových cieľov, nových čísiel. Ide o to pokúsiť sa e, realistickú, e, mať realistickú diskusiu a vecnejšiu diskusiu. Nie je to záver procesu, ale možno účasť, ale jeho, možno jeho súčasť, vecné súčasti. Tomu platí i to, patrí i to, že e, tu nemáme, že tu nebudeme mať nejaké tabu, ale nejaké alternatívy. Preto je správna aj otázka bridlicového plynu, ktorá by sa mala patriť. Otázka, či budeme mať dostatok energie v budúcnosti, za dobré ceny, aké to bude mať dopady na životné prostredie. To sa nedá zakotviť do jedného projektu, podľa mňa musí to byť prierezové a preto je podľa mňa správne, že sme si dávali pozor a nepustili sa do e, nového stanovenia čísiel, ale že sme poukázali na to, že ciele, keď sa stavia, majú dopad na ďalšie ciele a že to môže viesť k tomu, že dosiahneme opak toho, čo sme chceli dosiahnuť. Ďakujem teda za tento medzikrok, za tieto scenáre. Nie je to koniec procesu, je to ďalší krok. Teším sa na zelenú knihu. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom za skupinu SND je e, pani pán Bremt. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som tiež poďakovala spravodajcovi. Nie je to síce zákonodárna práca, ale predsa len to dôležitá správa. A e, spravodajca naozaj s obrovskou trpezlivosťou s nami spolupracoval Eh, aby sme sa dopracovali k záverečnému výsledku. Samozrejme, nevieme, ako to bude vyzerať v roku 2050. Nikto z nás nemá kryštálovú gulu, ale vieme, že už teraz musíme príjmať rozhodnutia, pretože tie budú mať vplyv na ďalších 20-30 rokov. A až potom uvidíme, čo sme dosiahli v roku 2050, čo je dôležité pre moju politickú skupinu a čo bude dôležité pre hlasovanie zajtra, je apel, že by sme sa nemali sústrediť na to, k čomu e, nemôžeme nič povedať, ale na to, kde môžeme nejako prispieť, teda tie formulácie cieľov do roku 2050, kde ich môžeme dosiahnuť, kde nie. Pri energetickej efektivnosti vieme, že tam e, toho máme ešte čo e, urobiť. Mali by sme si stanoviť jasné ciele, napríklad Eh, vysokú mieru eh, obnoviteľných zdrojov a takisto aj energetická efektívnosť alebo eh, aj znižovanie emisí. Dôležité je, že pán komisár to podporuje. Môj apel na kolegov je, prosím, zajtra toto podporte, pretože bude to aj jasným signálom pre komisiu. Cestovná mapa je veľmi zaujímavým dokumentom. Dúfajme, že aj vaše stanovisko, naše stanovisko vás bude zaujímať ale vy samozrejme nie ste šéfom štúdií jednej e, skupiny v tejto oblasti ani predsedom nejakého think tanku. Ide o to príjmať rozumné rozhodnutia a na toto by som chcela e, upozorniť. Už teraz by sme mali príjmať, rozho- príjmať rozhodnutie, za ktoré by sme sa nemuseli e, hambiť tak aby v roku 2050 sme boli úplne energeticky nezávislí a e, využívali sme obnoviteľné zdroje energie. Ste pripravená e, zareagovať na e, pána Rubiga, ktorý má modrú kartičku? Pán Rubik, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Domnievam sa, že že v Európe sa nám podarilo zvýš, znížiť emisie CO2. E, napredujeme podľa plánu a do roku 2020 Európa bude e, tým najvzornejším regiónom v Európe. Moja otázka je, ako chceme pokračovať ďalej. E, chceme vlastne preklopiť tú ETS do nového mechanizmu. To znamená, že by každý produkt, ktorý je vyrábaný s čo najnižšími emisiami CO2, by bol odmenený tým, že napríklad DPH, by, e, DPH na ňo viazaná by bola nižšia. Ďakujem. oprecht heel interessante vraag. Myslím, že to je veľmi zaujímavá otázka. Ďakujem za ňu. Najviac ma trápi e, e, situácia v priemyselnom sektore. E, som presvedčená o tom, že ten súčasný systém nefunguje a potrebujeme zaviesť taký systém, e, ktorý, e, ktorý dokáže, na základe ktorého dokážeme stanoviť tú energetickú efektívnosť toho produktu z hľadiska CO2. A ak chceme presadiť takýto mechanizmus, tak musíme dosiahnuť jednomyselné schválenie. Isto si veľmi pamätáte, že e, ten e, proces zrodu ETS bol e, veľmi, veľmi náročný jednoducho nemôžeme uvažovať tak, že zbavme sa systému ETS a bez toho, aby sme mali niečo, čo to plnohodnotne nahradí. Chcem by som pripomenúť, že ETS, pardon, že <laughs> modrá karta je pol minúty na otázku, pol minúty na odpoveď. Pán Turmes za zelených. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať e, pani Cavelasa aj za nášho zástupcu, za zelených. Mám dve poznámky. Komisár má úplnú pravdu v tom, že potrebujeme záväzné ciele na horizont 2030 pre klímu, pre obnoviteľné zdroje a chcem pridať aj energetickú účinnosť. Energetická účinnosť je vlastne jediná reakcia na tú energetickú chudobu. E, cena ropy, svetová cena ropy, to je čosi, čo nedokážeme ovplyvniť. Čo však dokážeme ovplyvniť, je pomôcť našim občanom, aby teda neboli v e, energetickej najväčšej chudobe, aby e, vlastne sa využívali e, energeticky efektívnejšie vozidla. Musíme, si, e, musíme pristupovať k tejto veci realisticky E, musíme mať na zreteli e, otázku ekologickú a nesmieme sa utiekať k akýmsi e, ideálom súvisiacim s bridlicovým plynom. Snívať o takých cenách palív, ako je v Amerike, to jednoducho je nemožné, nereálne v Európe. Energetická účinnosť sa vzťahuje či na rapu, či na zemný plyn a v podstate Dve tretiny e, elektrární musia byť nahradených vzhľadom na svoju životnosť. Takisto treba obnomiť e, veľkú e, časť distribučnej siete a investori do toho nepôjdu, ak, ak nebudú mať jasné predstavy do budúcnosti, aby nevedeli si veci prepočítať spolahlivo na jednotku e, e, energetickú. A po druhé, modely, ktoré zavádzame, musia byť transparentné a musia byť aj aktuálne. E, vami navrhovaný aktuálny model má dve chybičky. Poprvé, E, skutočne nepresadzuje, nepresadzuje tú myšlienku najefektívnejšieho, najobnoviteľnejšieho. Druhý, druhý scenár je taký, že jednoducho sa vychádza z nesprávnych čísiel a takisto sú príliš nízko e, uvádzané vo vašom modeli e, náklady na e, nukleárne palivo. Musíme skutočne si zreálniť tie údaje nákladové, aby sme si vedeli vytýčiť správnu cestu. Ďakujem. Teraz máme možnosť ďalšej pol minúty. Pán Pán Watson má otázku pol, eh, pol minútku. Pán Turmes má eh, úplnú pravdu, ak apeluje v prospech výraznejšej energetickej účinnosti, ale musí uznať to, že ak by sme dostatočne smeli pri preklopení sa z fosilných palív na zelenú energetiku, tak mali by sme to, mali byť, by sme to byť schopní bez toho, aby sme vlastne eh, vypínali svetla, nemali energetiku na svetla. A jednoducho jednoducho treba viac využiť eh, slnečnú energiu, aj, aj veternú energiu, ktorá mnohonásobne eh, presahuje eh, našu spotrebu. Myslím si, že by sme mali toto lepšie využívať a nezaoberať sa len otázkou energetickej účinnosti. Áno, pán Vodcun, máte, máte pravdu. Tie obnoviteľné energie, e, slnko, vietor, je tam dosť energie na to, aby sme zabezpečili energeticky potreby hospodárstva. Mm, isto smelým cieľom mať 100% obnoviteľné zdroje. Ale chceme e, mať e, plnohodnotné nasadenie obnoviteľných zdrojov za nižšie, za nižšie, za nižšiu ceny a musíme si uvedomiť, treba zachovať ten trojholník, inteligentné rozvodné siete, obnovi, obnoviteľné ciele. A tretí e, e, bod tohto trojuholníka je tá energetická účinnosť. Teraz za konzervatívcov. Pán Šimanský. Ďakujem. Táto správa vzýšla z veľmi náročného vyjednávania. Je to kompromis, ktorý sa rodil ťažko. Avšak tento kompromis nadobodol podobu, s ktorou nemôžeme plne súhlasiť. Predovšetkým s vodom 91. Klimatická politika je e, tu koncipovaná neúnosná v oblasti chemického priemyslu, e, papiera celulózy, e, oceliárskeho priemyslu. Tie náklady sú neúnosné tí, ktorí chcú konkurovať Číne, Amerike, to ťažko zvládnu e, pri takomto scenári. Je to veľmi dôležité v kontexte eh, dojednávania dohody o voľnom obchode. Ak hovoríme o eh, snahe úplnej dekarbonizácie, tak vôbec to nezobrazuje aktuálnu eh, situáciu v európskom priemysle. V, v roku 2035 polovica našej energie bude vyrábaná z mm, bude pochádzať z tradičných palivových zdrojov. No a e, musíme si uvedomiť, že dôležitá je stabilita na energetickom trhu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zdá sa, že sme v časovom sklze, takže žiadne ďalšie modré karty nepovolím. Pán Rossi na minútu a pol. Ďakujem pekne. My môžeme podporiť správu kolegyne. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, aj tie treba využiť. Sú tu aj polnohospodárske plodiny, ktoré sa dajú využiť na výrobu energie. Potrebujeme mať úplne integrovaný trh v roku 2014 s transparentnými cenami. E, mali by byť zohľadnené aj environmentálne náklady a spotrebná daň. Bola zorganizovaná schôdza medzi europoslancami a národnými poslancami a išlo o to vytvoriť spoločný energetický trh. Žiaľ, súčasný predseda parlamentu, pán Šulc nenadviazal na prácu predchodcu Buzeka. E, chcem iba zopakovať, že čo sa týka cien v Európe, tak je tu obrovský rozdiel od krajiny ku krajine. Taliansku je cena o 130 e, percent vyššia ako napríklad v Polsku a v iných sused, susedných krajinách a 400, o 400 vyššia ako cene, cena energie v USA. Z toho vyplýva nekalá hospodárska súťaž v Európe. Priemyselné náklady predstavujú minimálne 30 eh, výrobnej ceny a Európa môže byť iná, izolovaná. Teraz eh, pani Matias na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel poďak- poďakovať, e, poďakovať kolegyni za prácu. Viete, že to bola dosť ťažká práca, aj keď musím povedať, že nepodporujeme návrh komisie. A tie dôvody sú jednoduché. Ja si nemyslím, že táto správa sa dostatočne zaoberá prioritami na intervencie na trhoch s energiou. Hovoríme o nedostatočných zdrojoch, ale nedosiahneme ani ciele v oblasti udržateľných e, energií. Takže my nič nerobíme pre podporu ekonomiky, máme problém so zmenami klímy, musíme sa zamerať viac na obnoviteľné zdroje energie. treba teda pamätať na to, že hovoríme o posilnení E, jadrovej energie a pritom dnes je druhé výročie katastrofy vo Fukushime. E, investuje sa do deregulácie, privatizácie a členské krajiny nemôžu potom rozhodovať v strategických odvetviach. Čiže vás nemôžeme podporiť. Ďakujem pekne. Teraz pani Sosa Wagner. Ďakujem pekne, pán predseda e, pracovať do roku 2050 50 znamená, že tento parlament dôveruje v budúcnosti, preto vítame prácu kolegyne, ale máme predsa len ciele, ktoré by mali byť lepšie upravené napríklad obnoviteľné zdroje energie alebo fosílne zdroje energie. Tu naozaj e, sú veľké výkyvy na trhu. Je dôležité ukázať občanom, že treba uskutočniť úspory v oblasti energie. Treba si teda uvedomiť, že všetko, čo, čím sa plitvá osvetľovanie športových podujatí alebo iných podujatí až do neskorých nočných hodín, to je e, dosť neuveriteľné. Tu naozaj e, treba niečo zmeniť. Ak nebudeme niečo meniť v súčasnosti, tak budeme ťažko dôveryhodní v budúcnosti. Ďakujem pekne. Teraz pán Karinč na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ja si myslím, že je tu niekoľko poslancov, ktorí chcú za každú cenu presadiť zelenú energetiku. Ja si nemyslím, že je to správne, je to krátkozrake. Ak chceme mať energetickú stratégiu, tak musíme zohľadniť tri aspekty a e, musíme zaručiť aj medzi nimi zaručiť rovnováhu. Poprvé treba znížiť emisie CO2, po druhé musíme znížiť našu rastúcu závislosť od e, dovážaných e, zdrojov, od dovážanej energie a treba mať stabilné, vyvážené ceny, spravodlivé pre našich e, občanov a naše podniky. Môžeme tieto ciele dosiahnuť rôznym spôsobom. Môžeme skombinovať rôzne možnosti, napríklad obnoviteľné zdroje energie, je to dôležité už dnes, ale ešte viac v budúcnosti, ale zároveň netreba vylúčovať napríklad e, výskum v oblasti bridlicového plynu. To by sa dal, dalo považovať za alternatívu e, do bridlicového plynu sa oplatí investovať. V USA sa im podarilo výrazne znížiť ich energetickú závislosť, pretože sa obrátili na tento zdroj energie energetická závislosť by sa mala znížiť, pretože čím viac budeme e, vyrábať, tým menej budeme dovážať. A taktiež netreba vylúčiť e, možnosť rozvíjať jadrovú energetiku v budúcnosti. Niektoré krajiny majú, krajiny majú veľký náskok, niektoré e, trošku meškajú. My žijeme v globalizovanom svete a preto štruktúra nákladov je dôležitá. Treba teda dosiahnuť tú rovnováhu. Teraz pani Madurel na minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán komisár, táto cestovná mapa obsahuje veľké zmeny. Hovoríme napríklad o bezuhlíkovej energetike. Je to aj možné, aj potrebné na zarušenie udržateľnosti európskeho hospodárstva a umožní to Európu posunúť vpred a taktiež sa možno dosiahnuť ciele v oblasti boja proti klimatickým zmenom. E, predstavuje to aj nová, nové pracovné miesta a taktiež sa zníži cena energie pre našich spotrebiteľov, ale zníži sa aj naša závislosť od dodávok Povedali to už aj predrečníci, niektoré časti správy by mali byť asi upresnené. Európsky parlament by mal jasne povedať, ako sa chce angažovať v boji proti klimatickým zmenám a taktiež by tu teda mali byť záväzné ciele, ktoré by boli súčasťou tejto správy. A komisia by mala zadefinovať e, najvhodnejší scénár, vďaka ktorému by sme zaručili bezpečnosť, konkrétne ciele. To je dôležité pre spoločnú energetickú politiku. Ďakujem pekne. Teraz pán Helmer na minútu. Vážený pán predseda, ja blahoželám spravodajkyni k správe. Sú tam vynikajúce body, ale samozrejme musela tam zahrnúť to, tým, tým, čo je posadnutá Európa, znižovanie emisí a boj proti e, klimatickému oteplovaniu, aj keď nič také sa za posledných 17 rokov nepotvrdilo. Ale e, je pozitívne, že sa tu hovorí o rôznych technológiách, uhlí, plyne, e, jadre ja si myslím, že plyn by mal e, zohrávať dôležitú úlohu aj vzhľadom na bridlicový plyn a mňa taktiež tešia obavy, e, pokiaľ ide o ceny a e, energetickú chudobu. Ale my nemôžeme súhlasiť s, takým výrazným podielom pre obnoviteľné zdroje, pretože je to príliš drahé, taktiež nie sme za obchodovanie s emisiami, je to uh, uh, veľké, uh, veľký neúspech prospech a taktiež sme za zachytávanie, uskladňovanie uhlíka. Je to skôr sen, nedosiahnutelný, príliš nákladný a taktiež nie sme za e, klimatické e, kroky, teda boj proti klimatickému oteplovaniu, to je príliš drahé a e, je to nerealistické možno, že sa zdržíme hlasovania, ale určite nebudeme schopní podporiť túto správu. Ďakujem pekne teraz pán Griffin na minútu, nech sa páči. Pán predseda, dnes večer niekoľko stavkov britských penzistov e, eh, zomrie chladom, pretože nemajú dostatok paliva. A eh, pretože ľavicové médiá ako BBC e, eh, pod obplacajú poslancov a e, nutia ich uveriť, že antropogénne globálne oteplovanie zničí svet. Toto je náboženská fantázia, ktorá sa používa ako zámienka na najväčší korporátny podvod v ľudských dejinách. E, tieto uhlíkové schémy sú e, podvodom a väčšina ľudí môže potom zomrieť od chladu. Pre zatiaľ čo Európa sa industrializuje, ľudia e, zomierajú. Možno to označiť ako korporátne vraždenie. Ďakujem. E, teraz sme sa dostali k, ku Catch the Eye. Mám na zozname 12 záujemcov. Slovo dostanú šiesti z nich. Najprv to bude pán Kelly. Som veľmi rád, aký smer a tón nabrala táto rozprava ako aj predchádzajúca. Ďakujem predovšetkým spravodajcovi a komisii, ktorí prispeli veľmi rozumnými pripomienkami. Je jasné, že komisia musí konkurencieschopnosť sledovať ako e, svoj veľmi dôležitý cieľ a skutočne, ak chceme konkurencieschopnú e, Európu, potrebujeme energiu, ktorá je cenovo dostupná, potrebujeme rôzne zdroje e, energie a musíme vychádzať z toho, čo je dostupné. Samozrejme, bol by som rád, keby sa zvýšil podiel obnoviteľných zdrojov energie, nie však na úkor ostatných. Musíme uplatňovať zdravý rozum, potrebujeme energetický mix a preto ma teší, keď spravodajca povedal, že nesmieme zaujímať príliš dogmatický prístup, ale musíme vychádzať z toho, že technológia sa neprestane zlepšuje a preto musíme mať otvorenú myseľ a musíme musíme riešiť mnohé otázky, e, ktoré sú e, environmentálne ústretové a konkurencieschopné. Ďakujem, pán de Campos. E, plánovanie E, si vyžaduje slobodu a len e, sloboda umožňuje kontrolovať budúcnosť. Tak to je možné si zachovať našu pozíciu na svetovom trhu s energiami a musíme zabezpečiť aj energetickú účinnosť a konkurencieschopnosť tejto oblasti. Celá energetická politika je prepojená so sociálnymi otázkami a bude ovplyvňovať náš život budúcnosti. Preto musíme zabezpečiť, aby ceny pre spotrebiteľov boli spravodlivé,

die Vorgaben selten realistisch sind. Reali- ciele sú malokedy realistické. 80 znižiť emisie do roku 2050, e, pritom už v doprave to nebude možné. No to znamená, že výroba by musela byť skoro bezuhlíková. A Vieme, že e, v Európe sa naviac jadrové elektrárne považujú za environmentálne e, neutrálne a, a pritom je tu Fukushima. E, nezohľadňujú sa pritom náklady na ostraňovanie jadrového odpadu. To sa jednoducho ignoruje. Robia sa na ukludnenie záťažové testy, ale tie v podstate nič nemenia Takže obnoviteľné zdroje energie v tejto cestovnej mape nie sú vo veľmi dobrej pozícii. Treba zvýšiť tlak a o to by sme sa mali všetci zasadiť. Ďakujem. Pán Matula. Ďakujem. Ja by som chcel upozorniť na niektoré prioritné podmienky pre energetickú cestovnú mapu. V prvom rade to, je, to sú práve regulácia energetiky v členských štátoch, ktoré musia prihliadať na potreby liberalizácie energetického trhu a takisto na prípadné bloky tohto trhu. Mali by sme lepšie využívať energiu na regionálnej úrovni. Konkrétnym príkladom je západné Rumunsko, kde sú dôležité geotermálne energetické zdroje, ktoré sa nevyužajú, nevyužívajú z byrokratických dôvodov. Je potrebné, aby komisia aj národné orgány preskúmali poznali dôvody takýchto prekážoch a aby e, venovali potrebné investície a aby zabezpečili ochranu geotermálnej energie. Takýmto spôsobom bude možné zabezpečiť aj nízke náklady. Dovoz plynu je možné diverzifikovať tým, že sa bude ďalej investovať do južného koridoru a takisto, že sa bude využívať aj kvapalný plyn na pobreží Čierneho mora. Pán Ares? Alves. Alves. Ďakujem. A ja by som chcel zdôrazniť eh, význam, na ktorý poukazuje správa, eh, pokiaľ ide o rozšírenie tejto stratégie na celú Európu. Je potrebné zareagovať na výzvy, pred ktorými stoja energetické systémy v najvzdialenejších regiónoch a ostrovoch. Máme geograficky e, izolované regióny ďaleko od Európy a preto komisia aj parlament si musia uvedomovať potrebu konkrétnejších prístupov s cieľom hľadať primerané odpovede, ktoré by riešili konkrétne problémy a ktoré by zabezpečili, že sa využije plný potenciál obnoviteľných energií obnoviteľné energie rýchlo narastajú a už dokonca prekonali ciele pre rok 2020. Energetická politika je príliš štandardizovaná a my sa musíme toto snažiť riešiť pre energetickú cestovnú mapu na rok, do roku 2050. A teraz, pán komisár, nech sa páči. Prosíme o zhrnutie stanoviska komisie. Dámy a páni, ak dovolíte, Pokúsim sa zareagovať na niekoľko kľúčových eh, hesiel eh, a názorov, ktoré tu odzneli. Energetická účinnosť Myslím si, že e, e, na tento názor e, máme skutočne veľmi otvorený pohľad. ten 20-percentný cieľ je celoeurópsky cieľ ale otázka znie, kedy je ten správny horizont na návrh nového cieľového smerného čísla. V súčasnej dobe E, vlastne sledujeme, ako uvádzajú do života e, schválenú smernicu e, členské štáty. Máme, máme skutočne horizontu 2020, potom horizont 2030 uvažuje sa o rôznych opatreniach, teda označovanie ekoznačkov a tak ďalej, rôzne štruktúrálne opatrenia. No a chceli by sme pred ukončením e, nášho mandátu chceme vydať také vyhodnotenie situácie, či skutočne tie naše opatrenia sú dostatočné na to, aby sme dosiahli ten vytýčený cieľ k roku 2020, alebo či bude potrebné prehodnotiť tie ciele, e, povedzme, v roku 2015 a myslím si, že to je aj vhodná chvíľa na e, prehodnotenie cieľa, e, cieľovej hodnoty energetickej účinnosti. Musíme si vyhodnotiť, aká, aký, e, ako zavážili, aký bol dopad, dopad tých prijatých smerníc v tejto oblasti. No a možno rok, rok 2015 bude vhodný na to, aby sme záväzne stanovili cieľ e, pre tú energetickú účinnosť na rok 2030. Ďalej, bridlicový plyn. Asi sa zhodneme na tom, e, že zemný plyn, e, jeho význam narastá, či v celosvetovom e, energetickom mixe, aj, er-, energe, aj európskom energetickom mixe. Má to dva dôvody. Prvý, prvý dôvod, zemný plyn je ďaleko dostupnejší celosvetovo a po druhé, no a e, zemný plyn je e, e, vhodnejší, efektívnejší z hľadiska, na, z hľadiska výroby elektrickej energie a vôbec pri jeho nasadení v priemyselnej výrobe. No a, plán, a ten zemný plyn je veľmi flexibilný práve z hľadiska sklpenia využitia tradičných palív s využitím obnoviteľných palív. Predovšetkým, ak hovoríme o výrobe elektrickej energie. 540 e, kubických miliard plynu, e, taký je aktuálny stav v, v Európe, to je ročný údaj, a toto by sa mohlo zvýšiť na 600 miliard. A jedna tretina týchto e, objemov sú z, sú európskeho pôvodu, z Holandska a E, Spojeného kráľovstva. Ale čo sa týka e, konvenčných, e, týchto konvenčných zdrojov zemného plynu, tak tieto, tieto vlastne zdroje by mali byť vyčerpané v tom horizonte 2030-35. Potom budeme závislí na Alžírsku, Nigérii, Katare, Rusku, a znamenalo by to 100% e, závislosť od e, dovozu plynu. Chceme to, uvedomujeme si, že v Nigérii, na Sibírii, e, v Nigérii sprevádza ťažba sprevádza ťažbu plynu veľká ekologická záťaž. No a vieme, že aj ďalšie okolnosti tam nie sú, nie sú veľmi priaznivé. a nemôžeme privierať oči pred e, škodami vyvolanými pri takejto ťažbe zemného plynu voči, zemne, e, voči životnému prostrediu. A ja sa domnievam, že nesmieme toto pripustiť, takéto škody životnému prostrediu. No a vieme, že v Amerike sa im niečo podarilo a mnohé veci sa nepodarili. E, e, v Európskej únii je viacero členských štátov, ktoré sú za ťažbu bridlicového plynu sú také členské štáty, ktoré e, uvažujú o týchto možnostiach pri dodržení tých najprísnejších ekologických štandardov. A sú, európske, e, sú štáty EÚ, ktoré sú zásadne proti tomu. Chceme chrániť prírodu, chceme chrániť pozemnú vodu a tak ďalej. Toto by mal byť náš spoločný e, európsky cieľ Eh, chrániť eh, skutočne životné prostredie. To má skutočne, eh, toto by malo spájať Polsko a mnohé ďalšie členské štáty, vrátane Veľkej Británie a iných aktuálnych partnerov. Ak uvažujeme o úrovni 10 15 ale ak budeme uvažovať aspoň o, o, o marginálnej ťažbe, E, e, na území Európy, tak potom e, sme v, lepšej, lepšej, v lepšom konkurenčnom postavení voči Rusku. Takže určité objemy bridlicov, bridlicového plynu vlastne nastávajú do výhodnejšej pozície pri vyjednávaní s Moskvou a skutočne Rusi sú dosť nervózni z tejto ťažby bridlicového plynu na svete a konkrétne aj v Európe. Ukrajina je tranzitnou krajinou pre e, ruský plyn, ale, ale skutočne aj je tam zdroj bridlicového plynu a ten by mohol byť exportovaný do EÚ. No a Skutočne e, e, nie som euforický a nepozerám sa na to naivne. E, myslím, že je potrebná politická otvorenosť, otvorenosť na základe vedeckých poznatkov. Len to nás podsunie ďalej. Ďalej k otázke cien energií. Na jednej strane sú vysoké ceny za energiu dobré, pretože to je najúčinnejší hospodársky faktor ovplyvňujúci spotrebu energie. E, konečný spotrebiteľ veľmi citlivo vníma pohyby e, e, cien palív alebo energií. Ale naopak, Naopak môžu aj príliš vysoké e, ceny e, za energie prehlbovať tzv. energetickú chorobu. Čoraz viac narastá počet e, obyvateľov EÚ, ktorí si nemôžu dovoliť dostatočné, zabezpečenie dostatočného tepla, dostatočného svetla, dostatočnej mobility. Skutočne treba to vnímať E, e, rovnako ako vnímame v tom spotrebnom košiku e, potraviny a tak ďalej. A uberať sa cestou regulovaných cien za energie, ja nie som toho zástancom. Myslím, že treba presadzovať zásadu trhových cien musí fungo, fungovať ten trh veľkoobchodný, ale aj maloobchodný a pritom máme celý rad členských štátov v, v, v EÚ, kde majú regulované ceny energií. No a regulované ceny e, elektrickej energie sa do, došlo k obrovskému deficitu, ktorý je v miliardových hodnotách. No a E, je otázne, nakoľko toto skutočne prispeje k preklopeniu sa na obnoviteľné energie. A pritom my vieme, že v Európe chceme presadzovať obnoviteľné energie. A chc- a skutočne zatiaľ pokrivkáva dostatočná mieru tlaku na presadzovanie obnoviteľných zdrojov na európskom trhu. No a potom máme v kontexte horizontu roku 2020 sa musíme, zabez, sa musíme zamýšľať nad sofistikovanými technológiami uh, uskladňovania E, takýchto, e, e, takýchto energetických zdrojov a zároveň aj teda emisí. Ďalej musíme uvažovať aj o, o nových pohľadoch na jadrovú energetiku. Ďakujem. Chcem sa vám poďakovať. A teraz pani Niky Vela, budem sa ujme slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, veľmi sa mi páčilo to, čo ste povedali o, o európskej politike, že sa málo zohľadňujú podmienky, za akých sa koná ťažba v tých mimoeurópskych krajinách, z ktorých dovážame. Ja som naozaj rada, že ste to nadhodili. Ja som sa v tejto správe, vážení kolegovia, snažila o to, možno, že priblížiť e, rôzne názory, nájsť akúsi strednú cestu a preto máme takú objemnú správu. Čo sa týka energetickej účinnosti a úspor v energetickej oblasti, tak to sa v správe uvádza a chceme, aby to bolo súčasťou e, vzdelávania v jednotlivých členských krajinách, aby sa začínalo už od toho najútlejšieho e, veku. E, vážený pán komisár, dúfame, že vďaka tejto správe budeme mať jasné stanovisko v oblasti energetickej politiky. Dúfame, že aj komisia zaujme jasné stanovisko, aby bola jasná politika do roku 2030. Očakávame od komisie správu s jasnými, jednoduchými cieľmi kde by sa taktiež hovorilo o budúcnosti rôznych energií v Európe, aby v tom občania mali jasno, aby v tom mali jasno aj podniky, aj investori. Táto, tento plán musí byť jednoznačný, aby sa mohli v budúcnosti správne zamerať. Ďakujem pekne, týmto končíme túto rozpravu. Ďalším bodom je otázka na ústne zodpovedanie na Komisiu posúdenie rizika a bezpečnosti jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti, tzv. záťažové testy. Zatiaľ